Prosím, posadajte si. Pretože o niekoľko okamihov začneme. Takže otváram, potovne otváram zasadnutie, ktoré bolo alebo zastúpenie e, zápisnicu z plenárneho zasadnutia z 11.3. Ste dostali k